je e, kolega e, Roland Claude. Je tu, nech sa páči. Pán Claude, Roland Claude. Vážená pani predsednička, Smernica, ktorá sa týka vysielania zamestnancov, je veľmi citlivá téma jednak pre zamestnancov, ale aj pre riaditeľov podnikov, najmä v sektore stavebníctva a cestnej prepravy. E, každodenne ma kontaktujú občania e, kvôli sociálnemu dumpingu. Je to naozaj sná pliaga. A takto zlyháva európsky projekt. Toto musíme, proti tomu musíme bojovať Výkonná smernica by mala napraviť slabé miesta smernice o vysielaní zamestnancov, ale naozaj to veľmi súri v, tra- v transpozícii do vnútroštátnej legislatívy. Musíme konať ambiciozne, aby sme zabezpečili práva zamestnancov a zamedzili zneužívaniu a neloajálnej eh, hospodárskej súťaži. Európske orgány by sa mali oprieť o eh, skúsenosti sociálnych partnerov teda partnerov. Musíme rozmýšľať o čiastočnej revízii tejto smernice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasledujúcim rečníkom je kolega Čaba Molnár. Jednu minútu. Elnök asszony, egy szörnyű idézettel szeretnék kezdeni Pani predsednička, chcel by som začať jedným hrozným citátom. Prosím, mikrofón. Is it okay? Well, speak, please. Okay. So, idézettel szeretnék kezdeni. Nem... Takže chcel by som začať jedným citátom. Nechceme ľudí s rôznymi kultúrnymi vlastnosťami a zvyklosťami, okolo seba. Chceme zachovať maďarsko-maďarské. Túto strašnú vetu nepovedal extrémny politik, extrémistický politik, ale premiér Viktor Orbán včera v Paríži. Toto je rasistické a hrozostrašné. Uráža to Francúzov a pamiatku e, obetí. Premiér považuje imigrantov za príčinu všetkého zla. Opäť preukázal, že nemá miesto medzi lídrami. Ja som bol v Paríži a videl som, že nešlo o vylúčenie nikoho, išlo o európske ideály a hodnoty. A preto to tu musíme jasne v Európskom parlamente povedať. Viktor Orbán, premiér, nehovoril v mene Maďarov. Nie sme takýto, sme stále ešte presvedčený o liberte, egalite, fraternite. Ďalší rečník, pán Čambarsky, na jednu minútu. Ja, Angel Čambasky. gospožu госпожо председателстваш, уважаеми колеги. No. Vážený pán preds- vážená pani predsednička, vážení kolegovia, v kontexte nedávnych udalostí v Paríži teda teroristických zločinov proti európskym hodnotám, mm, tak mm, vidíme, že tisícky nelegálnych migrantov sa dostávajú na európske územie a niektoré cez Bulharsko. E, nedávne udalosti si vyžadujú, aby sme si znova premysleli, aký systém imigrácie budeme mať v rámci solidarity a spoločných hodnot. Bulharsko si nemôže dovoliť, aby na svojom území e, držala tisícky e, nelegálnych migrantov, ktorí nedostali štatút utečencov. Potrebujeme spoločnú bezpečnostnú e, politiku a také správanie, ktoré zaručí našu bezpečnosť a bezpečnosť našich hodnot.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 predsednička. V Venezuele existuje politické prenasledovanie, prenasledovanie médií, internetu, dochádza k mučeniu, väzneniu oponentov. Je to realita, ktorá je úplne jasne preukázaná. A je potrebné, aby sme si uvedomili, že naozaj ide o naliehavú situáciu. Mnohí ľudia trávia nelegálne dlhé obdobia vo väzení. Je potrebné, aby Európsky parlament túto situáciu odsúdil. Je potrebné eh, povedať to eh, za celý parlament. Žiaľ, nie e, e, všetci sa za to vyslovili. Našťastie tri štvrtina e, parlamentu sa jasne vyslovila proti porušovaniu občianských a ľudských práv. Je potrebné, aby sme sa znovu takto jasne vyjadrili proti týmto činom, ku ktorým dochádza ktoré vidíte e, znázornené aj tu e, na e, tomto obrázku, ktorý ukazujem. Môžeme Roze sľubiť, že urobíme pre ňu to maximum, čo bude v našich silách. Ďakujem. Kolega Silikiotis je nasledujúcim rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia Eh, od 6. Eh, januára eh, Turecko opäť pokračuje v svojich operáciách v cyperskej zóne, čím sú porušované suverené práva Cyperskej republiky. A nejako to neprispieva k riešeniu cyperskej otázky. Európsky parlament by mal preto vyzvať Ankaru, aby prestala s touto nelegálnou inváziou a aby jej e, lode odišli e, z našich e, vôd. Turecko nemôže naďalej porušovať práva členských štátov EU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 Kolegyňa a kolegovia, 15. januára minulého roku Európska medicínska agentúra mala veľmi dobré novinky e, pre e, pacientov s hepatitidou C. Boli povedané lieky, schválené prešli kontrolou, ale napriek tomu ešte sú tu mnohí pacienti, ktorí to nemôžu v Španielsku využiť, pretože iba 6 až 7 tisíc e, to môže využiť, pričom máme 30 tisíc chorí, ktorí to potrebujú a tí chorí ani nevedia, čo majú robiť. E, denne dvaja e, zomierajú. V Madride museli ísť do nemocnice, tam ich prijali a španielská vláda zachraňuje banky, ale takto nechráni životy. Farmaceutické ceny, ktoré predpisujú koncerny, keď toto Európa podporuje a pacienti zomierajú v dôsledku toho. To je nepripustné. Ďakujem. A nasleduje pán Aker. Uh, we are told... Uh, hovoria nám, že musíme ostať v EU vzhľadom na pracovné miesta, ale v mojom pôvodnom obvode um, mnohí uh, v v roku 2013 prišli o miesto, pretože bola zavretá elektráreň a takáto spalovacia e, elektráreň e, sa teda musela zavrieť, pretože e, to žiadali nejaké predpisy a Ed Miliband vtedy bol ministrom pre mm, životné prostredie a klimatické zmeny a neurobili nič preto, aby zachránili tieto pracovné miesta. EÚ stála obyvateľov v mojom volebnom obvode pracovné miesta. Eh, zabudli ste na také obce ako je Tilbury alebo Tarek a eh, budete posudzovaní podľa svojich činov, pretože sa nestaviate za pracujúcich v Británii. Ďakujem pekne. Pán Zoltán Belco. Elnök asszony, köszönöm a szót. A... Ďakujem, pani predsedníčka. Vybudovanie plynovodu South Stream by bolo alternatívnym uh, zdrojom pre Európu a e, boli by teda dodávky bezpečnejšie. Avšak liberálne a neférové pravidlo hospodárskej súťaže EÚ tomu bránia. A dodáva sa plyn iba do Nemecka cez plynovo, to nie je problém. Eh, americký šardafer v Maďarsku tvrdí, že toto ohrozí do bezpečnosť dodávok EÚ, pretože to nie v ich zájme. EÚ by sa mala rozhodnúť raz a navždy, eh, koho záujmom, čím záujmom slúži. Je to taká mocenská hra a bude Európa spojencom USA, alebo bude slúžiť zájmom svojich občanov? Ďakujem. Mariana Petir ako ďalšia rečnička. Hvala lepo, gospodžo. pre... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako človek, ktorý e, sa e, zasadzujem za e, vládu práva, zasadzujeme sa o to, aby e, sme e, vyriešili problematiku e, vojnových zločinov z roku 2000 v Srbsku. Srbska nemôže Srbsko nemôže pokračovať v takejto ceste, pretože ohrozuje Chorvátsko. Srbsko prijatím svojho zákona si vzalo právo odsudzovať, e, odsudzovať e, občanov chorvátskych, chorvátskej národnosti, chorvátskej štátnej príslušnosti na svojom teritoriu, ale to nie je prípustné. E, chorvátsky obranca Veľko e, Marič, ktorého e, zatkli srbské orgány a zadržiavajú ho už 5 rokov v Srbsku. Teda túto problematiku musíme vyriešiť a chceme, aby Európsky parlament požiadal Srbsko, aby tento zákon stiahli a Vladko Marič, aby sa mohol vrátiť domov. Ďakujem pani Petir. Nasleduje pán Jiří Pospíšil. Pani predsednička, v Českej republike sme prijali novelu zákona o verejných zakázkach, e, ktorá trans veľkú časť z ktorú sme prijali v roku 2014. Odborná diskusia, ktorú sme e, doma e, viedli, e, vyústila do toho, že sme schopní sa dohodnúť na základných princípoch práva upravujúceho tieto otázky a podnikatelia, ktorí chcú súťažiť nielen v národných štátoch, ale na celoeurópskom území, môžu teraz anticipovať platné právo či už ide o stredných podnikateľov, menších alebo väčších, vytvárame pre nich priestor na lepšie podnikanie, na lepšiu zamestnanosť. Takže to vítam a mali by sme do budúcnosti sledovať, ako bude táto smernica aplikovaná, prípadne by sme mali e, uvažovať nad ďalšími e, spoločnými úpravami práva upravujúceho verejné zákazky. Nasleduje kolegyňa Katrin Štýlar. Ďakujem, pani Pesička. Ja som chcela nadniesť otrasný zločin pašovania ľudí, obzvlášť pašovania detí, obchodovania s deťmi. To je najrychlejšie sa rozvíjajúce obchodovanie eh, na svete. Je to druhý najväčší zdroj príjmov na svete. 1,2 milióna ľudí sú opäťami eh, pašovania ročne a pravdepodobne až 25 miliónov ľudí e, na svete sú v podmienkach takéhoto moderného otroctva. A ja som chcela pokazať na kampaň No Child Taken, ktorá sa práve tomuto venuje. A chceme pomôcť najzraniteľnejším deťom, prosím som vzdelávania a osvety, ktorá im pomôže dostať sa z tej chudoby, e, posilní sa ich bezpečnosť e, a obrana pred takýmto obchodovaním. Každých 30, detí, každých 30 e, sekúnd sa e, stáva dieťa obeťou obchodovania a e, je to otrasný zločin a treba zabezpečiť, aby deti boli chránené na celom svete. Ďakujem, pani predsednička. Danke, Frau Stieler. nächste... Ďakujem, pani Stieler. Nasleduje kolega Alfred Sand. Mm. Ďakujem pekne. V nedávnych rokoch sme vybudovali silné bezpečnostné štruktúry v eurozóne. Eh, je tu celý, celá batéria nástrojov na posilnenie finančnej a ekonomickej sily členských štátov, aby tu boli aj a, a, eh, zábezpeky a aby všetko bolo pod lepšou kontrolou. A mo, teda vývoj napríklad v Grécku eh, vedie k obavám ale teraz sa zdá, že je nič príliš dôležité na to, aby sa tomu umožnilo zlyhať a to je zároveň veľká silná a slabá stránka. Tento projekt e, eurozóna nebola od začiatku optimálna, chýbali tam možno solidné štruktúry a tie hospodárske divergencie sa ešte posilnili. Technický pozitivizmus na kontrolu situácie sa stáva akýmsi politickým fetišizmom, čo by mohlo podkopať uh, mekú silu EÚ. Treba aj politicky a nielen technicky obnovovať tieto zdroje. Ďakujem. A teraz pán Joachim Starbaty. Frau Präsidentin, ich berichte. Pani predsednička, Chcem vás informovať o jednom zážitku v bruselskej kancelárii. Možno e, podobný majú viacerí e, pri veľmi koncentrovanej práci za počítačom zrazu e, sa zhaslo svetlo a ja som vstal, potkol sa o zásuvku na mojom pracovnom e, stole a zrazu sa svetlo opäť zaplo. Po pol hodine to isté. Teraz už chápem, e, že je tam e, inštalovaný hlasič pohybu. Neviem, či sa ale takýmto spôsobom skutočne ušetrí elektrina. Možno ten hlbší zmysel spočíva v tom, že sa musíme pohybovať, trošku zamávať rukami z času na čas, aby e, e, tento senzor vedel, že sme prítomní. Ak sa tým myslí to, pani predsednička, potom by som navrhoval, aby sme tento rytmus z polhodinového skrátili na 15 minút, aby sme mali takto večer v kancelárii viac pohybu e, pán Starbaty, preskúmame tento návrh, ale dá sa to urobiť aj, aj inak. Pán Ilian Kiučuk, nasledujúci rečník. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Vážená pani predsedníčka, vážení kolegovia, udalosti eh, sú, boli tragické a stále sme ešte v šoku z tých teroristických atentátov v eh, Paríži. Tieto atentáti odsudil aj predseda liberálnej strany a povedal, že by sme sa nemali nechať odradiť a podporovať rôznosť a diverzitu. Chcem vám hovoriť o anachronickej intolerancii, eh, ku ktorej došlo v Bulharsku. Ide konštaktovanie, e, ktoré vydala volebná komisia o porušení pravidiel. Ja som totiž to použil niekoľko slov v mojom materskom jazyku a aj v bulharčine. A e, táto konštatácia je porušenie článku 10, článku 9 rámcovej dohody o národných menš, národnostných menšinách a o článku 10 a 12 zákonnej charty Európskej únie. A chcem o tomto hovoriť, pretože mám rád moju krajinu a chcem, aby sa tam aplikovali európske hodnoty. Ďakujem, nasleduje pán McCarthy. Ďakujem, pani predsednička cieľom prinútiť Írov zaplatiť 43 európskej bankovej krízy, Dublinské vlády zaviedli všelijaké skryté poplatky a dane, ktoré spôsobili utrpenie a biedu mnohým rodinám. Zlepšili sa e, e, e služby, ale boli neférové a zamerané najmä nepreporcionálne na nízkoprímové skupiny. Íri poslali jasný signál, že toho majú dosť. 10 tisíce E, ľudí sa spojilo v pochode proti poslednej dani proti ich rodinám. Írska vláda to nazýva vodnou daňou, ale Íri to vidia ako to, čo to naozaj je. Je to len nová daň, ktorá naozaj posunie mnohé rodiny e, do priepasti. Írska vláda teraz má nejaké dočasné obmedzenia. Ukazuje sa, že to vôbec nesúvisí so zachovaním vody. Je to len ďalší úrok proti írským rodinám. A chcel som pri tejto príležitosti vyjadriť v Európskom parlamente, tak ako to zaznelo na uliciach v Írsku, že vodná daň e, neprejde a bude potrebná ekonomická politika založená na spravodlivosti proti tejto agende úspornosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Karimadeli. Vážení kolegovia, včera v Paríži a v celej Európe, dokonca aj vo svete, bolo milión ľudí, ktorí, milióny ľudí, ktorí povedali nahlas, nebojíme sa. A prišli sme sem, aby sme obhajovali noje, naše hodnoty. Najmä e, pr- sme proti útoku na slobodu prejavu Ehm, hovoríme, že chceme zostať spolu. A ehm, táto vyjadrená vôľa je veľkou šancou, pretože ehm, pred týždňom sme zažili strach, ale teraz máme odvahu a chceme pokračovať spolu. A musíme pokračovať v konštrukcii Európy. V takej Európe, kde každý bude mať svoje miesto a kde nebude pociťovať strach, pretože je žid, moslim, policajt alebo migrant. Iní, jedni majú strach z bezpečnosti, druhí z toho, že sa budú spájať hnutia a zamieňať. Ale musíme to nahlas povedať, že sme všetci spolu, nemôžeme sa bať a potrebujeme všetkých, aby sme vytvorili budúcnosť našej spoločnosti podľa mexického, um, mexického príslovia chceli nás zakopať do zeme, ale my sme boli zrná. Takže sme vydali svoju úrodu za demokraciu. Pro Julia Moj. Ďakujem a nasleduje pani Julia Moj. Egregio prezident. Vážený, vážená pani predsednička, dnes chcem vás upozorniť na eh, nebezpečie, ktoré eh, hrozí Sardinii pretože zdá sa, že na Sardinii e, sa vytvorí skládka radioaktívneho odpadu a bude to ohrozovať zdravie občanov. Ehm, vláda e, nepovedala jasne, kde túto skladku vytvorí. A nadišla chvíľa, aby napríklad Európa ochránila osud tohto ostrova, aby sa to nestalo najväčšou skládkou radioaktívno-toxického odpadu. Prosím, aby komisia dbala na veci a zasiahla ešte predtým, než bude neskoro. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom mám Lambros Fontulis. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsednička. Milé kolegyne, milí kolegovia, v Európe sme boli svetkami násilnosti. Samozrejme, všetci násilie odsudzujeme, ale v Grécku len slovami a nie eh, činmi eh, eh, Naša strana e, bola ohrozená. My sme sa obrátili na políciu a požiadali sme o ochranu e, našich poslancov a našich zamestnancov. Avšak odpovede sa nám nedostalo. Chcel som upozorniť na e, to, že na našich budovách sa objavili grafity. Polícia to zaprotokovala pred eh, Vianocami sa opäť objavili hrozby eh, voči našej kancelárii Obyvateľstvo a médiá to ignorujú. My žiadame Európsky parlament o ochranu, ktorej sa nám nedostáva zo strany našej vlády a chceme, aby sme boli 24 hodín nepretržite strážení, pretože už sme prišli o dvoch kolegov pri teroristickom útoku a dúfame, že sa takéto niečo nebude viac opakovať. Nasleduje kolega Jorgos Kircos. Ďakujem pekne, pani predsednička. 25. januára sa v Grécku budú konať voľby. E, Média majú e, možnosť e, opäť zvažovať odchod Grécka z eurozóny Spomína sa nejaká 25-percentná pravdepodobnosť. Avšak e, keď si e, e, my Gréci splníme svoje povinnosti, všetko dobre dopadne. Čo musíme urobiť? Ehm, najprv je potrebné dostať svojim záväzkom, ehm, vyriešiť zadlženie, ehm, aby teda naozaj sme nemuseli s touto problematikou bojovať ďalších 30-50 rokov. Ak sa nám toto podarí, ak sa nám podarí negatívne trendy vyriešiť, potom nebudeme musieť odísť z eurozóny. Prepačte, pán kolega. E, čas nebol správne nastavený. Kolego budú Daniela tu nevidím, takže e, nasleduje ďalší rečník, ďalšia rečnička, e, pani Thun und Hohenstein. Ďakujem. Určite všetci poznáte situáciu, že v niektorých členských štátoch vlády dbajú o ľudské práva, ale v iných krajinách posielajú ľudí do krajiny pôvodu. A chcem hovoriť o prípade Murata Kaberbajeva, Ketebajeva, ktorý dostal azyl v Polsku požiadal o azyl v Polsku, teda je možné ho poslať do krajiny pôvodu zo Španielska. Ja sa chcem uh, eh, obratiť na vás všetkých, chcem na vás apelovať, aby ste neposielali ľudí, ktorí sú ohrození mučením a neludským zaobchádzaním v krajine pôvodu. Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby tí, ktorí dostali azyl v jednom členských štátoch, boli chránení v celej EÚ. Ďakujem pani Thunhund Hohenstein. Pán Buda, dostanete potom slovo v ďalšom kole. A teraz pán Tonino Picula. Ďakujem pekne, pani predsednička. V novom roku v Chorvátsku prestala existovať kategória tradičného malého rybolovu pre osobné potreby a tým pádom okolo 10 tisíc malých rybárov viac sa nemôže venovať svojmu živobytiu a život na ostrovoch je veľmi komplikovaný. Trvalá udržateľnosť e, rybolovného e, fondu je e, bezosporná a sporné je, do akej miery rezervy rybolovného fonda, fondu, do akej miery majú na ne do dopad práve mali rybári. Neužívanie pravidel tu vždy bolo, avšak riešením je lepšia kontrola a nie zákazy Existuje už len kategória športového profesionálneho rybárstva v súlade s rezolúciou o stratégii rybolovu v Jadranskom a Jonskom mori z e, decembra 2013, avšak e, Ústupky e, z negociácií nie je možné použiť voči našim malým rybárom, pretože tradičný malý rybolov je štýlom života a musíme preň urobiť všetko, čo je v našich silách. Ďakujem. Ďakujem e, pani Kašeto Kienge. E- Ďakujem pani predsednička. Európa, ktorá prehovorila v Paríži, je koherentná a chce obhajovať demokratické slobody a slobodu prejavu aby pomáhal všetkým krajinám, ktorých, eh, ktorým hrozí eh, nebezpečenstvo. Eh, prednedávnom dostal v tejto inštitúcii cenu Sacharov pán doktor Mukenge a jeho nemocnica a jeho štotné zásnamy boli zhabané. A toto sa stalo v Demokratickej republike Kongo. E, Európa, e, ktorá prehovorá v Paríži, by nech, nechala, nemala nechať samú ani Nigériu, ktorá, ktorej hrozí nebezpečenstvo Boko Haramu. A pre, v tejto chvíli práve e, bol urobený útok na kamerunskú, jednu kamerunskú dedinu. Uh, a prednedávnom jedno dievčatko ukázalo veľkú e, silu a um, zoprela sa násiliu. Európa musí byť na svojom mieste a vytvoriť medzinárodnú task force. Ďakujem, pani Ďakujem a následuje pán Markus Precel. Pani predsednička, dámy a páni, chcel by som vyjadriť svoj hlboký rešpekt novinárom a karikaturistom, eh, ktorí za eh, svoju prácu v Paríži eh, teda prišli kvôli svojej práci v Paríži o, o život ďalší eh, občania, pretože sú eh, súčasťou eh, spoločnosti, ktorá týchto teroristov nenávidí. Sme v dušiach prítomní za príbuznými obetí. Avšak obavy mám z toho, že Európa sa zaoberá tým, že jeden druhého obvinujeme namiesto toho, aby sme spoločne sa vzopreli malej radikálnej menšine a zakročili proti nej. Zdá sa, že tam e, e, e, tieto hodnoty sa niekde stratili. Potrebujeme diskusiu, potrebujeme si opäť uvedomiť naše spoločné hodnoty, aby naša spoločnosť bola opäť silná voči týmto, ktorí sa snažia postupovať voči nám prostrednícom teroru kolegyňa Angelika Melinár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po tragických udalostiach v Paríži sme zhrození smutní. Máme strach, máme strach e, z toho, že nevieme, aké následky budú mať udalosti z minulého týždňa na náš ďalší život. Bolesne sme si uvedomili, že sloboda a demokracia sú hodnotami, ktoré je potrebné, za ktoré je potrebné e, bojovať demokratické občianská spoločnosť eh, stojí eh, za to, aby sme o ňu eh, bojovali. Liberálna demokracia je totiž veľmi chulostivá rastlinka, o ktorú sa treba veľmi dobre starať. E, e, hlasy ohľadne zavedenia, opätovného zavedenia trestu e, smrti, sprísnenia pristiavaleckej politiky, ktoré počujeme z uspravicových strán, sú zlou odpoveďou na teroristické útoky a sú zároveň aj ohrozením spoločnosti, slobody, ktorú potrebujeme. Potrebujeme právny štát, potrebujeme musíme e, e, mať odvahu, aby sme e, za ne správnymi prostriedkami bojovali. Ďakujem pani Mlinár a nasleduje kolega Daniel Buda. Doresc să atrag atenția asupra unei situații. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poukázať na neúnosnú situáciu pre Rumunsko. Rumunsko sa, stá, sa k nemu stávame, teda k Rumunsku sa stávame ako keby k Ukrajine druhej triedy, avšak šengenský eh, teda vstup do šengenského priestoru bol odložený napriek nášmu pokroku. Dnes všetky hranice Rumunska zodpovedajú technickým požiadavkám, čo aj zodpovední uznali. Rumunsko je eh, zdrojom stability a bezpečnosti pre región aj EÚ. Napriek tomu Schengen, teda vstup do Schengenu bezdôvodne je zamietnutý a e, dôvody sú neúnosné, neakceptovateľné pre mm, seriózne Európana. E, spôsobuje to problémy rumúnským firmám a obmedzuje to aj e, dopravu a prepravu tovarov a občanov. Preto treba jasne povedať, že e, Rumunsko musí mať rovnaké zaobchádzanie ako ostatné členské štáty EÚ. Vstup do Schengenu nie je len právo Rumunska, ale je to aj povinnosť EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Peter Niedermüller. 2011-ben ez a ház. Pani predsedníčka, v roku 2011 bola prijatá Európska e, stratégia Romov. Mnoho dokumentov sa odtedy vypracovalo, situácia sa nezmenila. Dnes v Európe a v európskych spoločenstvách e, spoločenstva Rómov, pokiaľ ide o bývanie, kultúrne aspekty a všetko ostatné, e, sú predmetom, sú, e, sú, sú diskriminovaní. Napriek tomu nemám pocit, že by Európsky parlament alebo Európska komisia považovali situáciu za takú, ako by ju považovať mali. Neviem, kto zodpovedá za otázky Rómov v Európskej komisii. Hovoríme o európskych občanoch, ako ste aj vy, pani predsednička, alebo ja. Preto sa obraciam na Európsky parlament a Európsku komisiu, aby sa riešila otázka Rómov efektívnejším spôsobom. Ďakujem pekne. Danke, Herr Niedermüller. Die nächste... Ďakujem pán Niedermüller a teraz pani Beatrix von Storch. Ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Nielen politici sa venujú politike, stačí jedno slovo a toto slovo je Grexit eh, Počujeme ho e, z nemeckých vládnych e, kruhov. Každopádne nepočuli sme dementy, ale Grexit je e, novotvar, ktorý sa snaží nás oklamať. Oklamaný má byť nemecký volič, ktorý by mal súhlasiť s tretím záchranným balíčkom pre Grécko a ohrozený má byť grécky volič, pretože e, nemá voliť Alexisa Ciprasa a jeho Syrizu. Je to masívne e, vmiešavanie sa do demokratických volieb v demokratickej krajine, čo považujem e, za prízemné a nedemokratické. Stojí to mnohých ľudí euro ich prácu a budúcnosť, ale aj demokraciu, pretože nie mena je srdcom Európy, ale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 Dráma v Paríži šokovala celý svet. Včerajší pochod ukázal, že francúzskí a európsky občania e, nie sú slabí z očí voči terorizmu, ale robia si obavy o slobodu a solidaritu. Musíme držať spolu z očí voči extrémizmu a náboženskej netolerancii. Musíme spoločne bojovať proti teroru Potrebujeme stratégie na to, aby sme odstránili dôvody na terorizmus. Ja chcem vyjadriť sústrasť rodinám a e, všetkým francúzským spoluobčanom, ktorí trpeli e, týmito útokmi, že sú šahli. Ďakujem. A teraz nasleduje pán Ugbaji. Ďakujem, pani predsedníčka. Ehm, vyplýva z, z istých dokumentov, že pre Európu existuje riziko defláciu, ehm, znižuje to spotrebu a tak ďalej. Ehm, a Takisto sú tu aj naftové ropné produkty, to, ktoré znižili svoje ceny, ktoré by mohli podporiť kúpnu sílu občanov. Čiže vidíme tu isté mierne kroky, e, nastavil to pán predseda komisie, ale treba zájsť aj ďalej. A poprvé mali by sme neutralizovať produktívny neutrálny investovanie a E, nemalo by ísť iba o európske špecifické investície, ale Európska centrálna banka by mala predvídať a predchádzať riziku deflácie. Mala by rozviť ďalšie opatrenia, aby podporila verejné investície a aby podporila zamestnanosť. Ďakujem, pán Baje. A poslednou rečničkou je pani Aguilera Garcia. Gracias, presidenta. Quiero denunciar. pani predsedníčka. del franquismo en España. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela by som vás upozorniť na rodiny obetí frankizmu v Španielsku. V Španielsku. Uh, je dôležité, aby každý národ si udržal pamäť a svoje spomienky. Je to povinnosť udržovať si e, spomienky na minulosť, aj keď bola traumatická. Treba podporovať obete frankizmu v Španielsku, ktorí nemohli e, pochovať ešte stále svojich drahých. Socialistická vláda um, odsúhlasila zákon, ale paralizuje to uh, st- ľudová strana. Um, a ide o to, aby aj v mojom regióne Andalúzia fungoval uh, zákon na ochranu pamäti národa. Nemali by sme vyprázdniť tento zákon, zbaviť ho pôsobnosti, čiže chcem poukázať na túto situáciu v tejto inštitúcii. Garcia, Ďakujem pani Garcia, týmto sa uzatvára zoznam rečníkov. Ďalšia schôdza sa e, koná zajtra v útorok 13 januára 2015 e, od 9. do 14.30 a potom od 15. do 21. Program bol zverejnený je aj na stránke Európskeho parlamentu. Týmto skončím schôdzu. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. A prajem vám príjemný večer.